právami a s európskou legislatívou a ak nie, čo budeme robiť ako ďalší krok? Ak je v súlade, pani komisárka, chceme to vedieť čo najskôr, aby ste nám to povedali. Ďakujem pekne a teraz za zelených pani Sargentini na dve a pol minúty. Ďakujem pekne.